toto vymenovanie bolo schválené. Ďalej som dodržal stanoviska e, rady v prvom čítaní, odôvodnenie ich prijatia a postoje komisie. Názvy budú oznamené v zápisnici z tohto zasadnutia trojmesačná lehota, ktorú parlament má na prijatie stanoviska, e, začne plynúť zajtra 24. mája 2013. A nyní se vracíme k... No a teraz prejdeme k predtým diskutovanému bodu. V súlade s článkom 140 odstavca 2 rokovacieho poriadku navrhujem, aby prvý bod rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a právneho štátu, bod Guantanamo a hľadovka väzňov boli prijaté bez rozpravy a postup k tomuto jednanie bude rozhodnutý v menovitom hlasovaní. Takže požiadam vás, aby sme e, k tomuto hlasovaniu pristúpili. Prosím, hlasujte. Hlasovanie je otvorené. Voting is closed. Hlasovanie je ukončené.